E, porządek dzienny dzisiaj będzie nieco zmieniony, tak jak ustalaliśmy wczoraj. Trošku pozmeníme náš program, tak ako sme už včera rozhodli. Začneme bodom číslo 26. Je to správa, ktorá sa týka nakladania s vyhoretým palivom a radioaktívnym odpadom. Potom budeme diskutovať bod 25. Ide o opatrenia v rámci HDP, meradlo pokroku v meniacom sa svete. Potom pôjde 27. krmivá a potom 28. spoločná polnospodárska politika. Takýto bude program dnešného dňa. Teraz pani Hans. Pán predsedajúci, chcem sa vrátiť k tomu, čo povedal včera komisár Oettinger v tomto výbore. Chcela by som položiť otázku zástupcom komisie, ak tu sú, ale takisto je to aj výzva pre predsedníctvo tohto výboru. Podľa nemeckých tlačových správ, najmä podľa Špígla, po prezentácii pána Oettingera index DAX sa zrútil, stratil veľké množstvo bodov podľa toho, čo hovoria obchodníci na burze. Hovorkyňa pána Oettingera podľa médií potom vystúpila na verejnosti a e, povedala, že tie hodnotenia, ktoré vyjadril komisár Oettinger včera, sa opierali iba o správy z médií. E, musím povedať, že ma to trošku iritovalo a rada by som povedala, rada by som vedela, do akej miery je pán Oettinger v kontakte s eh, orgánmi Euratomu alebo Medzinárodnej agentúry pre atomovú bezpečnosť alebo s národnými eh, regulačnými úradmi pre jadrovú energiu, ktoré v súčasnosti hodnotia udalosti v Japonsku. Naozaj by som chcela počuť stanovisko k stanovisku hovorkyne pána Oettingera, pretože sa domnievam, že toto asi nebolo žiadne dôveryhodné stanovisko, dôveryhodná výpoveď, ktorá včera zaznela. E, Ďakujem. A hneď dám slovo ďalším rečníkom. Pred dvomi dňami som sa zúčastnil stretnutia s komisárom Ettingerom a povedal presne to isté. prečo e, nereagovať skôr? Kto ešte požiadal o slovo? Ďakujem pekne. Nazdávam sa, že dnes máme stanovený program pri všetkej dôležitosti, urgentnosti tejto otázky by som chcel požiadať, aby ste, pán predsedajúci, e, dodržali náš rokovací program. Myslím si, že tu nemáme toho správneho zástupcu komisie na to, aby nám dal odpoveď. Prijali sme program na dnešné naše rokovanie, takže by sme mali podľa neho postupovať. Ďakujem. Prechodíme, či kolega Prody chcel zabrať głos v sprave? Ďakujem. Ešte pán Prody, chcete sa vyjadriť? No, ja... Nie, takže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 to stiahol, ale viacerí sa teraz e, snažia o slovo. Pani Harms jednoducho vyjadrila e, svoje stanovisko, o tom môžeme rokovať na stretnutí koordinátorov. Chcel by som teraz pokračovať, chcem teraz pokračovať na, e, k prvému bodu dnešného predpoludnia, nakladanie s vyhoretým odpadom a radioaktívnym odpadom. Pavel Poc dostane slovo. Ďakujem, pán predseda. A... Ďakujem, pán predseda. Navrhovaná smernica stanoví právny rámec EÚ pre bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a radioaktívnym odpadom. Zmenuje takto smernicu rady v tejto téme z roku 2003 a funkčne sa doplňuje smernica 70 na 2001 o jadrovej bezpečnosti, ktorá rieši len skladovanie radioaktívneho paliva Radioaktívny odpad existuje vo všetkých členských štátoch a to bez ohľadu na to, aká bude budúcnosť jadrových zariadení. Aby sme dosiahli dlhodobú bezpečnosť, je potrebné dosiahnuť bezpečné skladovanie tohto odpadu a jeho nakladanie s ním. Podľa vlastností odpadu sú potrebné zvláštne opatrenia na ochranu životného prostredia hlavne proti ionizujúcemu žiareniu. Hlavnou zásadou je, aby sa izolovali osoby a biosféra proti e, takémuto ionizujúcemu žiareniu. Ide o dlhodobú ochranu pred všetkými rizikami. Prvky pasívnej bezpečnosti. Navzdory Napriek tejto skutočnosti pri takomto odpade sa veci hodujú, že najlepšou alternatívou je ukladanie, geologické hĺbkové ukladanie odpadu, ale v súčasnosti neexistuje v žiadnom členskom štáte zariadenie takéhoto druhu, hlavne pre tie vysoko aktívne a dlhodobo radioaktívne odpady. Za viacej ako 50 rokov existencie takejto energetiky sa nevybudovalo takéto zariadenie a radioaktívny odpad sa doteraz provizorne skladuje. Bezpečnosť s týmto odpadom, tak kompetencie spadajú do členských štátov a je zásada, že by sme nemali prenášať neprimeranú záťaž na budúce generácie. Teda tu kladie povinnosť, aby sme s týmto odpadom poriadne nakladali. nakladali. Napriek týmto úvahám kľúčové rozhodnutia o tom, ako nakladať s týmto odpadom členské štáty ešte neurobili. Cieľom tejto smernice je nastaviť právny rámec EÚ, aby toto bola neoddeliteľná súčasť bezpečného využitia jadrovej energie pre výrobu elektrickej energie a tiež využívanie ionizujúceho, e, ionizujúceho žiarenia v rôznych sektoroch. Vítam návrh smernice rady, pretože by mohol pomôcť všetkým členským štátom, aby prijali potrebné politické rozhodnutia v národných programoch, hlavne pokiaľ ide o to bezpečné nakladanie s vysokoradioaktívnym odpadom treba venovať pozornosť, aby táto smernica bola v súlade s existujúcimi právnymi predpismi. Treba brať do úvahy aj súčasnú priemyselnú prax a tiež názory odborníkom. Keďže ide o udržiteľný rozvoj jadrovej energetiky, tak nesmieme zabúdať, že aj keď sa nám to páči alebo nie, v súčasnej dome jadrová energetika predstavuje 30 elektrického mixu v niektorých krajinách aj viacej. Táto smernica by nemala brániť využívaniu radioaktívneho odpadu v budúcnosti a nemala by ani brániť rekvalifikácii. Existuje zhoda medzi technikmi, že takéto geologické ukladanie je najlepšou metódou na dlhodobé nakladanie s najnebezpečnejšími formami či už pevného alebo iného odpadu. Ale potrebujeme ešte veľa rokov výskumu, aby sa takéto skladiska vybudovali. Potrebujeme rozvíjať výskum a technický rozvoj a treba ho aj finančne podporiť. Ustanovenia o vývoze tohto odpadu medzi e, krajinami treba aplikovať a prípad od prípadu preštudovať a niekedy zakázať. Niekedy došlo k tomu, že členské štáty vysielali takýto odpad do iných štátov aj mimo EÚ. A veľmi často čas takto spracovaného odpadu potom ostáva v tej príjmajúcej krajine. Návrh tejto smernice by sa mal zaoberať aj takými bezpečnostnými prípadmi, keď sa týkajú týmito prípadmi v súvislosti so zariadeniami na ukladanie radioaktívneho odpadu. Napriek konkrétnym politikám členských štátov, toto je politika, ktorá sa ešte v budúcnosti bude musieť vyriešiť a diskusia o tejto smernici by mala prebiehať na technickej úrovni a nemal by to byť nejaký politický argument a diskusia by sa nemala posunúť smerom e, skutočnej existencie jadrovej energetiky do budúcnosti. Bardzo kolegoze Pocovi. Otvieram diskusie. Ďakujem, pán Poc. Otváram rozpravu. Chce sa niekto vyjadriť? Pán Bartoloci. Sì, grazie, Ďakujem, pán predseda. Keďže ide o takúto záležitosť, je nevyhnutné hovoriť o Japonsku. Nemôžeme sa tejto otázke venovať bez toho, aby sme videli, čo prebieha v Japonsku. Samozrejme, nesmieme upadať do demagogických argumentov, ale musíme sa venovať tomuto problému objektívne a konštruktívne, ako najviac sa dá. Smernica, ktorá je základom tohto návrhu, má za cieľ vytvoriť harmonizovaný spoločenský rámec o spracovaní radioaktívneho odpadu a vyhoretého paliva. Je to smernica, ktorá by mala fungovať v rámci existujúcich právnych noriem. Jadrová bezpečnosť je prioritou pre EÚ a EÚ je kompetentná a je zadeterminovaná, zadeterminovaná jej kompetencia v rámci Euroatomu. Všetky politiky EÚ by mali smerom na zabezpečenie bezpečnosti občanov Potrebujeme teda jasnú, transparentnú európsku normu, ktorá sa bude aplikovať na všetky fázy skladovania a spracovania takéhoto odpadu. A musí vytvoriť e, dostatočný európsky rámec. Európa potrebuje takýto rámec pre celý, celú reťaz alebo pre e, celý reťazec od spracovania až po konečnú fázu. Členské štáty podpísali dohovor Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ale neexistuje spoloč- rámec spoločenstva pre túto problematiku, tak je potrebné, aby sme mali konkrétny prístup, ktorý umožní členským štátom prijať národné programy spravovania spracovania vyhoretého paliva a radioaktívneho odpadu. A tieto národné programy budú vychádzať zo spoločnej európskej politiky a zároveň budú využívať skúsenosti aj regionálnej spolupráce, ale to na veľmi bezpečnej a jasnej báze. Takáto dohoda musí zabezpečiť rešpektovanie tých najvyšších bezpečnostných noriem, a musí e, zodpovedať tomu, čo už existuje e, v týchto pravidlách a čo teda musí zodpovedať aj platnej smernici v tejto oblasti. Teraz grupy EKR. Ďakujem pán Bartolozzi. Anna Rozbach za ECR e a potom Rebecca Harms. Ďakujem. Budem tu opakovať eh, všetky tie vynikajúce veci, čo tu povedal pán Poc a ďalší, ale poznáme ďalšie skúsenosti alebo informácie. Ja som bola vo Fínsku, aby som si pozorne zblízka pozrela jednu z takýchto jadrových elektrární. A mm, stále mm, som nechápala, prečo chceme ukladať do zeme eh, toto vyhoreté palivo, keď je tam ešte polovica tej energie, ktorú e, sú schopné vyprodukovať. Poprvé 30 rokov musia byť vo vode, aby sme ich potom dali, zabalili a teda skladovali nejak definitívne. Takže 30 rokov ešte vyžarujú obrovské množstvo tepla, aby potom sa mohli definitívne skladovať v zemi napríklad. a ja som analyzovala, akým spôsobom sa hlbia tieto skladiska a ako sa budú vybetónovať e, prívody, akým spôsobom sa tam bude zavádzať to vyhoreté palivo, aby to bolo skutočne bezpečné a vzduchotesné. A je neuveriteľné, že takéto obrovské množstvo energie, ku ktoré sa ešte uvoľňuje a že e, teda tento materiál sa chce skladovať. Nebolo by možné toto, skladi- toto vyhoreté palivo využiť ešte na niečo iné? pretože je to navyše veľmi nebezpečné. Však sa pozrieme na to, čo sa deje teraz v Japonsku, takže mohli by sme pouvažovať nad tým, na čo by sme mohli použiť to vyhoreté palivo, pretože úplne ešte vyhoreté nie je, ešte uvoľňuje obrovské množstvo energie. Pani Rebeka Hart. Ďakujem Rebecca Harms za zelených. Ďakujem ešte raz. Dobrý deň. Teraz sa chcem vyjadriť k tomu, čo máme na programe. Aj vo výbore ITRE sme paralelne začali skúmať návrhy Európskej komisie. A prvé, čo by som k tomu chcela povedať, je, že som si všimla, že je veľký rozdiel medzi rozprávou o predchodcovi tejto smernice. Už existovala iniciatíva smernice o, o definitívnom skladovaní radioaktívneho odpadu a táto smernica mala za cieľ objasniť definitívne otázku, čo urobíme s radioaktívnym odpadom, ale za predpokladu, že budeme pokračovať v jadrovej energetike. Musíme si ale najskôr objasniť, e, či sme schopní e, bezpečne pokračovať v jadrovej energetike. A e, táto podmienka chýba v tejto smernici a to je hlavná vec, ktorú kritizuje Mola politická skupina a myslím si, že takisto nie je dobré, že výbory, ktoré hovoria teraz o tejto smernici, sa nezaoberajú intenzívne s ťažkosťami, ku ktorým došlo vo Švédsku, e, keď sa realizoval projekt konečného skladovania a takisto sa nezaoberajú e, haváriou existujúceho skladiska v Nemecku. Spravodajcovia, ktorí sa zaoberajú v súčasnosti s návrhom tejto smernice, Eh, tých som pozvala viackrát eh, do eh, Nemecka, pretože je možnosť navštíviť to, toto havarované konečné skladisko ASE v Nemecku je v, pod správou spolkovej vlády v súčasnosti. Bohužiaľ, žiaden spravodajca sa zatiaľ nevyjadril v tom zmysle, že by mal záujem o, zau, o návštevu v Nemecku. Pokiaľ ide o návrh smernice, Chcem pripomenúť, že definícia radioaktívnych odpadov podľa nás nie je dobrá. Je tu kompetencia členského štátu, ktorý rozhodne či vyhoreté palivové články bude naďalej používať ako zdroje, či ich bude považovať za zdroje, alebo či tieto články, a články sú najnebezpečnejšia časť odpadu, či tieto články bude označovať ako radioaktívny odpad. No a potom vlastne by naďalej bolo možné exportovať e, tieto e, veci do tretích štátov. Keď niečo nedefinujeme ako odpad, tak potom podľa tohto návrhu smernice bude možné nebezpečné vyhoreté palivové články vyvážať napríklad do Ruska alebo do iných štátov mimo Európskej únie najdôležitejšie požiadavky za moju politickú skupinu, ktoré budem zastupovať, sú nasledovné. Chceme, aby v smernici boli všetky radioaktívne odpady pokryté a nie iba ich malá časť. Chceme, aby odpady z ťažby uránu boli tu takisto e, zahrnuté a chceme, aby, aby smernica platila aj na tie odpady, ktoré vznikli vo všetkých štátoch pri vojenských činnostiach súčasných alebo minulých. Takisto opakujem ešte raz vyslovene, že vyhoreté palivové články musia byť označené ako radioaktívny odpad, takisto radioaktívne emisie, ktoré neustále sa dostávajú do životného prostredia, napríklad e, z Lahágu vo Francúzsku, aby aj tieto emisie boli označené ako odpad, pretože nekontrolované, ale aj e, kontrolované emisie do životného prostredia, aj do mora napríklad, e, predstavujú úľavu pre priemysel, pretože sa takto zbavujú počas prevádzky zariadenia radioaktívneho odpadu. Takisto aj radioaktívne odpady s nízkou radioakciou by sme chceli zahrnúť do tejto smernice a takisto chceme možnosť uzavretia týchto odpadov. V mnohých štátoch EÚ je možné o napríklad ožiarený e, betón použiť pri výstavbe ciest, ktorý je ožiarený takýmto nízkoradioaktívnym odpadom, ale my si myslíme, že toto je veľmi riziková metóda. Chceme, aby aj e, staré záťaže boli považované za e, prvoradú prioritu a my si myslíme, ešte raz to chcem explicitne povedať v súvislosti s aktuálnou situáciou, že táto smernica sa musí ešte raz začať zaoberať s rizikami, ktoré predstavujú e, zemetrasenia v regiónoch, kde je veľa zemetrasení, pretože tu sú rizika nielen pre elektrárne, ale napríklad aj pre tie skladiská odpadu. V Japonsku v prvých dňoch po zemetrasení došlo k obrovským problémom s chladením v skladisku Rukašo, čiže to je vstupný sklad ktorý predchádza definitívnemu skladovaniu a pre takéto prípady musíme tiež e, vymyslieť nejakú úpravu. Nedostatočné v tomto návrhu smernice je, že tu nevidíme, kto bude ďalej rozhodovať a aký rozsah budú mať konzultácie s expertami pretože v návrhu smernice sa síce tvrdí, že prístup bude veľmi otvorený, ale pre nás to nestačí. Takisto nechápeme, ako tá zásada, že producent odpadu v konečnom dôsledku je zodpovedný za konečné skladovanie, Čiže ten princíp polluter pays, znečisťovateľ platí. Ako sa tento princíp bude realizovať? My si myslíme, že toto je práve slabé miesto tejto právnej úpravy. V dnešnej dobe je ťažké zabezpečiť finančné prostriedky na konečné skladovanie aj na obdobie po 50, 70 uh, rokov, rokoch, pretože v niektorých krajinách o nejakých 70 rokov iba začne definitívne skladovanie a nevieme, či vtedy budú na to financie. Čiže toto sú naše najdôležitejšie pripomienky, ktoré prednesieme na výbore ITRE. Je mi veľmi ľúto, že e, tieňoví spravodajcovia neviedli e, v tomto výbore medzi sebou rozsiahlu rozpravu. Spravodajca nemal na to naplánovaného veľa času a preto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 Ja teraz zastupujem Antoniu Parvanovu. Zastupujem pani Parvanovu, takže niektoré poznámky sú jej poznámky, niektoré sú moje. Nemali by sme zaspať na Vavrínoch v tejto oblasti. Pokiaľ nemáme problémy, ignorujeme skutočnosť, že problémy vzniknúť môžu. A Vidíme, čo sa dnes deje v Japonsku, alebo pokiaľ ide o riadenie týchto elektrární, pretože väčšinou sme mali pocit, že 50 rokov tieto elektrárne fungovali bez väčších obáv. A naraz zistujeme, ako to v skutočnosti vyzerá, aká je realita. Dnes napríklad čítam, že sú že je tam e, palivo, teda celé oblasti, v ktorých tieto japonské spoločnosti sa usilujú istým spôsobom do týchto skladísk dávať ešte viac palív v porovnaní s tým, ako to bolo dimenzované. To nevadí, ale čo som chcel tým povedať, v podstate tomto odvetví musíme postupovať transparentne, musíme mať možnosť závislého, nezávislého hodnotenia, kontroly, aby nedošlo ku komerčnému utajovaniu skutočnosti. Keby napri, napríklad prišlo k havárii, videli sme, čo sa uskutočnilo v Japonsku, táto situácia by sa mohla v blížiacich sa dňoch ešte zhoršiť. Nesmiem podkopávať dôveru v toto odvetvie musíme mať možnosť kontroly, transparentnosť, či už hovoríme o ukladaní odpadu alebo elektrárne, pokiaľ ide o dopravu. To je ďalšia dôležitá vec. Keď sa pozriem na moju krajinu, musím povedať, že doprava odpadu medzi elektrárňami nepredstavovala v ostatných 50 rokoch problém. Ale keby sme mali prepravovať tieto články po mori z Japonska, aby došlo k ďalšiemu spracovaniu, napríklad u nás vo Veľkej Británii, to som považoval za šialenstvo, aby došlo k budovaní Eh, v tých oblastiach, kde je seizmická aktivita alebo problémy so zemetrasením alebo ďalšie otázky, napríklad ukladanie v mori. To sú všetko také veci, o ktorých si myslím, že treba zvážiť eh, plavidlá, ktoré sa tam môžu potopiť. Ďalšia otázka, dlhodobé ukladanie tohto paliva s veľkou pravdepodobnosťou dôjde ku hlbinnému ukladaniu, ale otázka znie, keď to zmizne z nášho horizontu, zmizne ten problém. Bude to v takých oblastiach, kde nehrozí zemetrasenie, že na to zabudneme, alebo budeme tvoriť, e, vytvárať všetky predpoklady na to, aby sme tento odpad mohli využiť v budúcnosti a možno prídu veci s odpoveďou v budúcnosti. To sľubujú už niekoľko rokov, že budú teda schopní tento radioaktívny odpad bezpečne ukladať. V podstate by sme mali zabezpečiť, aby mali ďalšie generácie možnosť sa tomu venovať. Nemali by sme na to zabúdať. Teda na to, že to niekde uložíme, je otázka pani Parvanovej na komisiu. Sú zmluvy medzi vládami v Európskej únii a medzi Ruskom, medzi Bulharskom a Ruskom je takáto dohoda. Ak budeme mať k dispozícii novú legislatívu, budeme revidovať tieto zmluvy, budeme tvrdiť, že tieto opatrenia budú pokrývať iba územie Európskej únie radioaktívny odpad sa vytvoril síce tu v Európskej únii, ale potom ho budeme exportovať na ďalšie spracovanie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Davis. Teraz pán Vittorio Prodi. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne. Ja si myslím, že by sme mali eh, zorganizovať skutočne rozsiahlú diskusiu. Eh, Euroatom už robil veľa vecí v oblasti bezpečnosti, ochrany, rádioochrany eh, v rámci EÚ, ale Pokiaľ ide o tú priemyselnú časť, tak práve táto bola podmienená tým, že existujú dve krajiny, ktoré majú jadrovú energetiku a to zabranilo tomu, aby sa na európskej úrovni začalo s celoeurópskou iniciatívou o jadrovej energetike. A to je tá hypotéka, ktorú Francúzsko a Veľká Británia istým spôsobom zanechali e, Euroatomu. Takže by sme mali pouvažovať, či tento problém radioaktívneho odpadu môže a mal by byť e, riešený na európskej úrovni a to formou koordinovanej iniciatívy, namiesto toho, aby sme nechali iniciatívu len členským štátom a vo väčšine prípadov nie sú ochotné ani schopné čeliť takýmto výzvam. Ja si myslím, že prišiel moment, aby sme sa rozhodli, čo urobíme s Euratomom a čo chceme, aby urobil Euratom na európskej úrovni. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci, pani Ronava Plamp a potom pán Zíber. să încerc să fiu uh, subcintă, s-au spus foarte multe lucruri importante. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Keďže sa už povedalo veľmi veľa dôležitých vecí, tak ja by som tiež povedala, že podporujem stanovisko pána Poca v tejto správe e, nášho výboru MV. Ide o návrh smernice a navyše je to nesmierne aktuálny problém nielen vzhľadom na to, čo sa deje vo svete, nemyslím len na Japonsko, ale aj vzhľadom na to, že diskutujeme o tejto téme, na európskej úrovni diskutujeme o energetických infraštruktúrách pred aj po roku 2020. Pokiaľ ide o túto smernicu a pokiaľ ide o túto správu, tak ja budem hovoriť o managingu odpadu. Je to veľmi dôležitá časť alebo súčasť tejto témy. Rada by som zdôraznila, že nejde len o spracovanie odpadu, pokiaľ ide o fázu predspracovania, samotného spracovania a potom úpravy pred skladovaním a tak ďalej. Nejde len o tieto etapy, ale je potrebné, aby sa aktivity v týchto etapách kontrolovali a hlavne, aby sa správne technicky pripravili tie inštalácie na provizorné alebo definitívne uskladnenie takéhoto odpadu. Ja súhlasím s tým, že kompetencia a zodpovednosti by mali byť na členských štátoch, ale zároveň je rozhodujúce, aby sme mali aj regionálnu spoluprácu a aby existovala európska koordinácia. Pretože k čomu dochádza, že veľakrát členské štáty nie sú schopné čeliť takýmto problémom. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Ziber. Ďakujem pekne, akceptujeme že energetické nosiče si volí každá krajina, to akceptujeme, ale čo nemôžeme akceptovať, je to, že všetky členské krajiny neakceptujú bezpečnostné parametre. Opätovne vidíme, že členské štáty ohrozujú svoje vlastné obyvateľstvo a životné prostredie. Jednoducho z toho dôvodu, že využívajú energiu susedných krajín. Je najvyšší čas, aby sme žiadali tieto spoločné štandardy. Touto náv- týmto návrhom smernice sa uskutočnil prvý krok, ale je pred nami ešte dlhá cesta. Zastavím, zastávam názor, že by sme sa nemali skrývať a mali by sme sa zaoberať otázkami kompetencie, mali by sme sa chopiť iniciatívy osobitne po udalostiach v Japonsku. Po druhé si myslím, že bolo na čase, aby komisia bola úprimná v otázke nákladov. Vieme, že mnohé náklady vznikajú z dlhodobého hľadiska a je tu určitá neistota, ako zvládať tieto veci keď hovoríme v horizonte 50 60 rokoch. My vieme, ako je to s časom rozpadu. Bolo by účelné, keby komisia hovorila o tom, aké sú skutočné náklady pri tejto výrobe, pri atomovej energii, my by sme mali mať silné argumenty. Mali by sme sa pozrieť kritickejšie na atomovú energiu. Je 40 krajín, ktoré užívajú atomovú energiu, zvyšok nie. Táto pravda o nákladoch eh, by nás eh, predsa len posunula vpred čo by bolo v prospech ochrany nášho obyvateľstva. Ďakujem.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 Príjemné predpoludnie. Ďakujem veľmi pekne za mnohé pripomienky, ktoré sme si vypočuli aj za podporu nášho návrhu. Veľmi to oceňujeme a môžem povedať, že pred našim návrhom e, sa udiali mnohé konzultácie, zazneli rôzne nástroj, názory, čiže naozaj sme pripomienky zohľadňovali a takisto sme dôkladne zanalýzovali, aby sme zabezpečili, že táto smernica sa nebude prekrývať s existujúcou legislatívou EÚ. Niektoré veci, ktoré tu dnes zazneli, by presne viedli k takému, takýmto prekrývaniam sa napríklad e, uránový odpad z baní, pretože to je presne takáto vec, pretože už teraz tento odpad je kompletne legislatívou pokrytý. Pokiaľ ide o bezpečnosť e, konečných skladísk aj iných zariadení a činností, tá smernica je veľmi náročná. Pokiaľ ide o bezpečnosť a o e, pokrýva e, všetky rizika, aj nepravdepodobné scénáre, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť prevádzky zariadenia alebo činnosti. Čiže to je pre nás podmienka sine qua non pri budovaní napríklad e, konečných geologických skladísk, pretože potrebujeme pasívnu bezpečnosť dlhodobú, pretože my nemôžeme dlhodobo garantovať monitorovanie, čiže prvok pasívnej bezpečnosti a dostatočná demonstrácia bezpečnosti, to sú veľmi dôležité veci tu. A my e, bojujeme aj na rade za to, aby tam bol tento bod ponechaný. Pretože e, keď si pomyslíme napríklad na staré záťaže, sú rôzne nešťastné prípady e, v nakladaní s odpadom. Čiže ak tá kontrola bezpečnosti bude dobre urobená pred vybudovaním zariadenia, tak naozaj rizika môžu byť minimalizované. Nikdy nemôžu byť vylúčené, ale môžu byť minimalizované. Musíme myslieť vždy na konflikt medzi e, skladovaním e, nejakého odpadu, ktoré si vyžaduje monitorovanie medzi e, pasívnou bezpečnosťou a medzi ľudským faktorom. Vždy samozrejme existuje možnosť opätovného použitia, ale takisto sú aj rizika, keď niečo skladujeme e, na e, povrchu. Nikdy nevieme, či budeme mať dostatočné vedomosti a takisto politickú stabilitu na zabezpečenie absolútnej bezpečnosti. Základom tohto návrhu preto je to, že členské štáty musia vytvoriť národné pro- programy a musia mať plány na nakladanie s e, už existujúcim odpadom a vyhorentým palivom a takisto s tom aj politiky do budúcnosti. Pokiaľ ide o vojenský odpad, sympatizujeme s tým, ale bohužiaľ komisia už e, v tejto oblasti prehrala dva súdne spory, pokrytie, legislatívne pokrytie vojenského odpadu, takže doteraz sa nám to veľmi nepodarilo presadiť a je to veľmi komplikovaná téma, tam súhlasím. Ja tiež osobne, súkromne by som uprednostnil legislatívnu úpravu tohto materiálu, pretože o ten sa členský, členské štáty musia tiež starať. Došlo teda k rozsiahlým konzultáciám a snažíme sa do našho návrhu zapracovať aj osvedčené postupy, ktoré sme identifikovali poďakovala nám aj Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu za tento veľmi náročný návrh a povedali nám, že nikdy neočakávali, že pôjdeme až tak ďaleko v požiadavkách. A to takisto platí pre zákaz vývozu, ktorý je teraz uvedený v smernici, ktorý je veľmi dôležitý. Je to zákaz e, vývozu pre zneškodňovanie odpadu a nebolo to naozaj e, ľahké to obhájiť, verte mi. V tejto situácii, keď sa dejú tieto veci v Japonsku, súhlasíme so spravodajkňou e, a so spravodajcom a naozaj nemali by sme tu miešať e, niektoré otázky jadrovej energie s nakladaním s odpadom, pretože bez ohľadu, aké budú rozhodnutia o budúcnosti jadrovej energie, existujúci odpad ktorý už bol generovaný, musí byť nejako e, manažovaný, zvládaný a keby táto diskusia, naša diskusia bola ovplyvnená týmito nešťastnými udalostiami, nebolo by to možne, možno úplne e, dobre, ale aj takto zdôrazňuje, aká dôležitá je bezpečnosť. Ďakujem ešte raz za vaše úsilia, za vaše pripomienky a tešíme sa na vaše stanoviska. Dziękuję przedstawicielowi komisji, panu Wolfgangowi. Ďakujem komisia. Pán Hilde. A teraz Pán Poc, aby sme to uzavreli. Ja bych chcel pouze krátce poďakovať. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem všetkým kolegom za ich cenné pripomienky, či už otázky. Kolegyňa Rozbach povedala, že je dôležité, aby sme sa sústredovali na recikláciu Je tu otázka, ako zaobchádzať s odpadom, či s niečím, čo môžeme ešte ďalej spracovať. Počul som výhrady či pripomienky od pani Harms, včítanie výzvy na zvolanie širšieho rokovania. Som jednoznačne za to, som vďačný aj za to, že to tu odznelo, pretože kolegovia si hádam nájdu čas a vyhovejú môjmu pozvaniu tak, ako to potrebné je. Súhlasím s tým, že táto smernica je prvým krokom. Bude potrebné vyrie vyriešiť podrobnejšie niektoré veci, budeme musieť postupovať podľa princípu predbežnej opatrnosti, budeme potrebovať odpovede na otázky prvú ako začneme vytvárať istý druh odpadu. Verím, že komisia sa bude ďalej venovať tejto problematike a verím, že táto diskusia k tomu prispela. Ďakujem ešte raz, ďakujem za vašu podporu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Ďakujem. <clears throat> Teraz prejdeme na ďalší bod. Pozmenujúce návrhy. Prepačte. Lehota je 21. marca 2011 na poludnie. Júnová plenárka. A 12. apríla bude hlasovanie v Envy a v ITRE 26. mája. Ďalší bod na programe rokovania je správa Ani Rozbach. Viac ako HDP meradlo pokroku v meniacom sa svete. Dám slovo teraz pani Rozbach. Tak, vil prøve at gøre det her kort. for deres kreative samarbejdsvilje. Rada by som poďakovala všetkým za ich tvorivosť, za ich vynikajúce nápady a za spoluprácu. A tiež aj sekretariatu, ktorý dokázal skondenzovať a spojiť všetky tieto myšlienky do dokumentu, ktorý sa relatívne ľahko číta a dúfam, že všetci ho podporíte. Snažíme sa obmedziť alebo znížiť tie kontroverzné body a obmedziť sa skutočne na merateľné kritéria. A ja dúfam, že ponúkneme konsenzuálne riešenie, ktoré dosiahne podporu všetkých a dúfam, že tento návrh sa nám podarí čo najskôr presadiť a schváliť. Ide o titul viac ako HDP a aby to išlo aj v prospech všetkých našich občanov. Očakávame, že naďalej budete prichádzať s pozitívnymi myšlienkami aj z Európskej komisie po tom prvom kroku v tejto správe. Treba povedať, že to nebolo jednoduché, de facto ide o druhý pokus, ale napriek tomu som optimistická, pretože cítim, že všetci tí, ktorí sa zúčastnili diskusie, tak e, skutočne chcú veľmi hlboko na tejto téme pracovať. Aj medzinárodné organizácie uznávajú, že je to jedna z dôležitých tém v súčasnosti, preto ja som taká optimistická, že sme urobili prvý krok na správnej ceste. Myslím si, že ukončila by som moje úvodné vystúpenie a rada si vypočujem pripomienky kolegov.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 pán predsedajúci, dámy a páni. Spravodajkyňa už povedala, že to je druhý rozbeh. Vieme, že nám prvý rozbeh zlíhal, pretože obe strany parlamentu neboli spokojné. Pre niektorých to bolo, pre jednu stranu to ma, bolo málo, pre druhú veľa. Teda v súvislosti s tým, ako sa divali na problematiku hrubého domáceho produktu Musím povedať, že je potrebná odvaha na to, aby sa uskutočnil druhý rozbeh, teda hovorím o odvahe našej spravodajkyni. Takže k tomu v prvom rade gratulujem. Ďalej zastávam názor, že to, čo máme predložené, ak sme troška rozumní a keď nechceme násilne presadzovať svoje názory. Mali by sme dosiahnuť výsledky. Návrh pani Rozbach považujem za akceptovateľný, iste s istými výhradami, ale súčasne chcem povedať, čo má pre nás význam. Pre nás má význam to, že HDP ostáva v centre pozornosti. Uvedomujem si, že existuje veľmi veľa dôvodov na to, aby sme to rozšírili. Proti tomu vôbec nie sme. Je to dobrý začiatok, existuje veľa vecí, ktoré sa jednoducho prostredníctvom HDP nedajú merať, ale keď je to základ, musím jednoducho vidieť, ak je tu vysoké HDP, mám tu základ pre ochranu životného prostredia, pre zníženie nezamestnanosti a to sú tie najpodstatnejšie kritéria, ktoré tu sledujeme jednoducho predsa nemôžem odstrániť HDP a povedať, chcem iné ukazovatele. Implementácia v Európe potrebuje naozaj obrovskú energiu a prináša so sebou problémy. To znamená, že potrebujeme taký jemnejší prechod, ale vždy s tým stredobodom, ktorým je HDP. Ostatné veci môžeme podporiť, sú správne. Týmto spôsobom sa iste aj dohodneme. Apelujem na mojich kolegov, aj na kolegov vo výbore, aby sme k problematike takto pristupovali. Bol by som rád, keby sme to prijali, pretože je to dôležitá vec a návrh komisie sa samozrejme musí zlepšiť, aby bol jasnejší, aby bol objektívnejší a týmto spôsobom by sme mohli spoločne prijať niečo, čo pomôže Európe, nám, ale prosím vás vždy berte do úvahy to, že príliš veľa byrokracie nám nepomôže. Zamestnáme Takže prosím vás, berme toto vždy do úvahy. Ďakujem pekne, Horst a kolega Vittorio Prodi. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcel poďakovať kolegyni Rozbachovej za jej obrovskú prácu, ktorú urobila a v tejto diskusii, ktorej pokračujeme a ktorá je veľmi dôležitá, nemôžeme túto diskusiu uzavrieť v týchto dňoch. Je jasné, že musíme ísť postupne. To, čo mňa zaujíma, je, že takýmto spôsobom začíname s hlbokým výskumom udržateľnosti vo všeobecnosti. A táto potreba aj v tom, aby sme pokračovali v tom koncepte rozvoja ekonomického rastu a samozrejme bude to implikovať aj rozsiahlejšie vypracovanie týchto konceptov. To všetko je potrebné a na to je potrebné veľa času, ale pre mňa je zaujímavé, že v tomto momente práve začíname s takýmto hĺbkovým štúdiom ktoré je veľmi dôležité, pretože nám umožní sa dostať k podstate našich problémov a je dôležité, e, že prišla táto iniciatíva z parlamentu a samozrejme sú tu aj rôzne názory, ale aj s týmito rozdielnymi názormi môžeme začať s novou úvohou. Je to veľmi dlhá práca, veľmi dlhá cesta nás čaká, ale ja si myslím, že túto dlhú cestu môžeme my všetci začať čím skôr, pretože všetci si uvedomujeme, že je potrebná udržateľnosť nášho rozvoja. Ďakujem ešte raz kolegyni Rozbachovej za jej prácu a určite aj my prispiejeme všetci k tejto práci. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Vittorio. Koležanka Sandrine Bellier. Pani Sandrine Bellier, nech sa páči. Ja sa tiež pridávam ku kolegom, aby sme poďakovali pani Rozbachovej. Áno, tento druhý pokus E, sa podarila nás nájsť rovnováha, možno nie príliš ambiciozná pre ekologov, pre iných príliš revolučná, ale v každom prípade ja si myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu o tom, že by sme mali už odteraz do budúcnosti rozvinúť nové potrebné nástroje na meranie pokroku a ktoré nám umožnia vyhodnotiť disponibilné zdroje. A v tomto rámci jediný nástroj alebo hlavný, ktorý sa používa ako politická buzola, to je HDP, a ten nie je uspokojivý ani postačujúci a tento hlavný nástroj neodráža realitu našej spoločnosti, ktorá sa rozvíja a mení a nedostatok sociálnych a ekologických e, kritérií prispievajú e, zo strednodobého a dlhodobého hľadiska k zhoršovaniu a nie vylepšovaniu nášho dedičstva, čiže kultúrneho, priemyselného a tak ďalej a tak ďalej. Pre ekologické skupiny HDP e, musí byť zrevidovaný vo svojich kritériách a indexoch, ukazovateľoch, a nemal by sa používať ako hlavný cieľ pre politiky, ale mal by sa používať v rámci iných nástrojov, ktoré budú prepojené na našu prácu, aby nám umožnili lepšie merať pokrok a bohatstvo našich štátoch, našich štátov, tak ako som povedala, štátov, ktoré sa neustále menia. Na záver, e, ekológovia a alebo zelení podporia túto novú správu, ale tiež aj pre nás je to východisko, začiatok cesty, aby sme spravodlivejšie, lepšie merali, aby sme používali tieto nové nástroje a tiež upresňujeme, že ho podporíme v originálnej nepozmenenej verzii. Ďakujem bardzo. Koleža. Ďakujeme pekne. Teraz Marisa Matias, nech sa páči. Alors, euh... Karin, Karin Tak priamo Karin Kalembach. Ja, herzliches Dankeschön. Ďakujem pekne. Pripájam sa k rečníkom predo mnou udalosti v Japonsku nemôžeme negovať. Momentálne máme pred sebou iba tento obraz podľa všetkého sa vývin odzrkadlí na HDP. Nemôžeme vychádzať z toho, že pozitívny hospodársky rast znamená okamžite kvalitu života, potrebujeme dodatočné ukazovatele, tak ako hovorí kolega Prody. Rast vznikne e, vtedy alebo bude dobrý, ak to bude trvalo udržateľný rast. Čiže nemôže to byť samotné, samostatné kritérium. S veľkou pravdepodobnosťou sa budeme musieť zaoberať touto problematikou v jednotlivých politických skupinách. Bude to tiež diskusia o hodnotách. Zastávam názor, že by sme mali mať ukazovatele o kvalite života. Musíme posudzovať náš život a hospodárstvo podľa toho, ako sa darí ľuďom. To znamená, koľko rokov môže žiť spoločnosť v dobrom zdraví. To sú všetko veci, ku ktorým sa musíme prepracovať. Teda HDP e, sa vlastne skončilo ako definitívny ukazovateľ, aspoň teda takto to ukázalo zemetrasenie v Japonsku. Ďakujem, teraz Krista Klas. Ďakujem pekne. Môžem sa pripojiť a ešte raz položiť otázku vzhľadom na to, čo sa odohralo v Japonsku. Náš postoj je iný vzhľadom na kvalitu života. Je to istá vec, ktorá sa mení. Človek hodnotí veci ináč, ako hodnotil doteraz. Ďakujem za tento nový prístup a podporujem aj to, čo povedal Hort Schnellert. Mali by sme ostať e, pri tom základe HDP. To by sa malo ako veličina zachovať. Potom sú tu ďalšie požiadavky, ale dovolím si spýtať sa ešte niečo. Žiadame pri všetkých veciach, ktoré sú nové, štúdie realizovateľnosti a ja sa pýtam komisie, teda ako si to komisia predstavuje. Dá sa všetko merať? dá sa ku všetkému priradiť index, to sú body 3, 6, 5, 6, 7. Áno, tam sú nové meradlá, ktoré podľa mňa nie sú nikdy celkom fixné a ktoré sa menia a ktoré sa vytvárajú flexibilne podľa našich hodnôt. Teda e, má komisia presné predstavy, väčšinou žiadame štúdiu dopadov a dá sa to urobiť na základe údajov, aké nové údaje bude komisia žiadať od jednotlivých členských štátov. To by boli moje otázky. Ďakujem Kriste Klásovej. Brevemente. Tarella, veľmi stručne. Svet sa dramaticky mení a teda je potrebné aby sa zmenili aj systémy merania. A doplňam spravodajkyňu. Samozrejme, bolo veľmi ťažké vypracovať takúto správu, pretože aj táto správa sa mení na základe vývoja v tejto téme diskusia v parlamente musí pokračovať aj po schválení tejto správy. Je to téma, ktorá musí zaujímať všetkých politikov a bolo by dobre možno zorganizovať aj nejaké verejné výstupe, verejné vypočutie a venovať sa veľmi hlbokej diskusii e, v tejto e, z jedných najdôležitejších tém, ktorá sa e, diskutuje v parlamente. Dziękuję Salvatore. Mamy w tej chwili głos oddam przedstawicielowi komisji panu Oliver Cvirner. Teraz pán Oliver Cvirnel ako predstaviteľ Európskej komisie. Um, einen schönen guten Morgen zusammen. Dobré ráno. Veľmi sa tešíme ako komisia, že sme urobili tento pokus o druhý rozbeh. V podstate to podporuje líniu komisie, oznámenie celkom jasne prejavuje to, že HDP zostáva aj naďalej dôležitým ukazovateľom pre komisiu. Musí sa doplniť na to, aby sme sa mohli pozrieť na tie tematické oblasti, o ktorých sa doteraz nehovorilo. Podľa výskumu verejnej mienky je to želanie dvoch tretín obyvateľstva Európskej únie. Dá sa povedať, že sa pohybujeme na pevnej pôde. Pokiaľ ide o konkrétne otázky realizovateľnosti a byrokratického nasadenia, chcem krátko povedať len toľko, že v období, v ktorom sa prijalo oznámenie, sme mali k dispozícii údaje týkajúce sa sociálnej oblasti. Získali sme ich od Eurostatu, objavili sme možnosti na to, aby sme brali do úvahy hospodárske dáta, rôzne sociálne dáta, vzájomne ich kombinovať, na to, aby sme mali lepšiu prezentáciu sociálnej situácie, otázky distribuovania či rozdeľovania. Tieto práce ešte neboli ukončené z toho dôvodu nedošlo k ich zverejneniu na základe existujúcich dát. Budeme mať možnosť dospieť ku lepším ukazovateľom. V súvislosti so životným prostredím pracujeme na syntetickom ukazovateli, ktorý sa týka znečistenia životného prostredia. Táto situácia nezodpovedá tomu rozsahu dát, aké by sme si boli bývali predstavovali. Budeme musieť hľadať inovatívne cesty hľadania či zberu dát. Principiálne možno povedať, že tu máme dočinenia aj s byrokraciou, respektíve s jej redukovaním. Bolo by dobre, keby sme zmenili perspektívu či víziu stále viac považujeme štatistické údaje ako dôležité informácie, ale treba povedať, že sú dôležité štúdie dopadov, ktoré závisia od rozsahu a od času, kedy dochádza k ich zberu. Ide nám o to, aby sme získávali objektívne štúdie dopadu, výdavky na štatistiky a informácie môžu predstavovať dobré rozhodovania. A je to lepšie ako byrokracia, respektíve e, zaťažovanie tých, ktorí dávajú k dispozícii tieto údaje. Ďakujem. Horst, nech sa páči. Mám ešte jednu otázku, ktorú by som chcel položiť komisii. Troška sa tým zaoberám. V mnohom súhlasím, ale vy ste hovorili rozdeľovanie majetku. Ako si predstavujete? Keď napríklad skonštatujete, že nie je majetok správne rozdelený, ako, ako by ste si predstavovali dokument, na základe ktorého by sa táto skutočnosť menila? Nech sa páči. Ďakujem pekne za túto otázku. Momentálne nechcem upresňovať to, ako sa zaoberá komisia týmto rozdeľovaním majetku, ale skôr ide o otázku, ako vyzerá kvalita života v jednotlivých skupinách obyvateľstva. No už otázka, či a ako sa to môže zmeniť, sa môže udiať na základe existujúcich dát. že takto sa začína. To znamená, že informácia je k dispozícii a až potom sa konštatuje, či je potrebné situáciu zmeniť. A to je samozrejme podstatná politická diskusia. Ďakujem. A ešte raz pani spravodajkyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa pani spravodajkyni spýtať, či by chcela ešte niečo povedať. Pani Rozbach, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ak dovolíte niekoľko poznámok. V prvom rade ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom za tento konštruktívny prístup, ktorý preukázali Kolegovi Šnelhartovi by som odpovedala, že nikdy som neuvažovala o tom, že by som úplne zrušila HDP z tejto rovnice. Ja si myslím, že je to jeden doplnok, nejde v žiadnom prípade o vylúčenie existujúceho ukazovateľa. Je to ako v oblasti energetiky. Ja si nemyslím, že by sme sa mohli vrátiť eh, k situácii, že by sme mali len jeden jediný ukazovateľ merania, tak ako v energetike nemôžeme závisieť len od uhľovodíkov a tak ďalej. Takže je to taký inkluzívny prístup, aby fungoval aj ten starý ukazovateľ, ale aby sme začlenili aj nové ukazovatele, aby sme brali do úvahy čo najviac nových aspektov. Pokiaľ ide o to, že aby sme mali jednotný výsledok navždy, pretože ako sme si uvedomili, svet sa neustále mení. Ale aj to, čo my tu konštatujeme, aj to sa bude neustále meniť a adaptovať. Takže aj my budeme musieť meniť a adaptovať eh, tie ukazovatele a meracie jednotky, ale dokázalo sa, že je dôležité, aby sa to urobilo a hlavne tu aj u nás v Európe budeme veľmi úzko spolupracovať s Európskou komisiou a to nie len preto, že sa musíme rozhodnúť, ale preto, že je to ten rámec, v ktorom si môžeme vymieňať myšlienky, ktoré potom pôjdu v prospech všetkých občanov EÚ. Ako som už povedala, ja som veľmi optimistická a zdieľam názory kolegov všetkých politických skupín. Ide skutočne o udržateľnosť, o rozvoj spoločnosti. Musíme sa tiež snažiť o to, aby sme napríklad zorganizovali verejné vypočutia v parlamente, aby sme zadefinovali, akým smerom sa hýbeme, akú spoločnosť chceme a tomu sa prispôsobiť. E, netrpezlivo očakávam pokračovanie diskusie a ja dúfam, že táto správa s vašou pomocou sa stane tým východiskom na tej ceste budúceho rozvoja, ktorý je zaujímavý a ktorým musíme ísť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem koleżance Rozbach. Na tym zakończyliśmy. Ďakujeme pani Rozbach. Ukončili sme teda jeden bod nášho programu a ideme k ďalšiemu bodu. E, termín na pozmenujúce návrhy 21. marec. Hlasovať sa bude vo výbore MV 12. apríla a na pléne to bude v júni 2011. A teraz môžeme pristúpiť k nasledujúcemu bodu, je to číslo 27. Ide o výmenu názorov s generálnou riaditeľkou GR Sanko. Ide o nízke úrovne prítomnosti GMO v krmivách a požiadam predstaviteľov komisie, aby sa ujali slova. Pán Erik Pudele. Ale nevidíme ich tu. Nech sa páči. Oui, merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na úvod by som ospravedlnil pani testori našu generálnu riaditeľku, ktorá mala byť prítomná, ale strávili sme celú noc pri zložitom zmierovaní a ona aj predseda konferenciu o GMU, GMO, ktorú spolu organizujeme, tak v každom prípade by som rád poďakoval výboru MV za to, že nám dal príležitosť predstaviť tento návrh, ktorý bol kvalifikovanou väčšinou schválený v stálom výbore pre potravinový reťazec 2. februára a predkladá parlamentu rámec SPP a máte tri mesiace na to, aby ste mm, vydali svoje stanovisko. V minulosti sme mali totálnu e, toleranciu zero, teda nula pre GMO, ktoré neboli povolené a to rozhodnutím Európskej komisie. Táto nulová tolerancia prinášala niektoré problémy, pretože členské štáty nemali rovnaké diagnostické metódy. To spôsobovalo neistoty pre neistotu na trhu. Nebolo to jednoduché realizovať, alebo relatívne ehm, zložito sa to uvádzalo potom do praxe a teda prinášalo to problémy, pretože GMO, ktoré prichádzali, teda obilniny, ktoré obsahovali zakázané GMO, tak tie boli analyzované na hraniciach na žiado členských štátov. Komisia navrhla rozhodnutie, ktoré máte pred očami. Ide o harmonizáciu kontroly, hlavne pri dovoze. Toto rozhodnutie uvažuje o celej sérii protokolov pre vzorkovanie, pre testy, metódy a tak ďalej. To všetko je v prílohe a definuje predovšetkým najnižšiu možnú úroveň GMO, ktorá môže byť detekovaná podľa metódy reliable, teda taká pevná metóda, ktorú nemôžeme spochybniť e, ani zo strany vývozcov, predovšetkým zo Severnej alebo Južnej Ameriky. A to je dôležité, pretože v minulosti bolo veľa spochybnení, keď jeden členský štát e, objavil napríklad e, v obilninách, ktoré boli privezené loďou, tak dosiahol v tých analýzach určité úrovne a potom došlo k obrovským spochybneniam zo strany vývozcov, technikov, ktorí spochybňovali tú prítomnosť GMO a tak ďalej. Takže sme zadefinovali túto nula techniku, takže 0,1% a to dáva všetky záruky dôveryhodnosti a detekovania. Je to najnižšia úroveň ktorá sa dosiahne najlepšou metódou, tá je v doplnku a disponibilná v Európe a validovali túto metódu aj naše laboratória pre GMO. Je to aj tá najcitlivejšia metóda a táto úroveň 0,1 je najnižšia úroveň. Keď je detekovaná, tak nie je spochybnená tretími osobami ani teda nikým. Tento návrh má ale tri podmienky. Poprvé, GMO musí byť povolený v tretej krajine, ktorá ho exportuje, teda predbehla predbežná vedecká analýza v tretej krajine. Druhá podmienka, že sa robí analýza našou agentúrou EFSA, teda séria vyhodnotenia testov v našej agentúre. A toto GMO už bol povolený v minulosti v EÚ a jeho povolenie vypršalo, vtedy treba robiť analýzu. A tretia podmienka, EFSA musí jasne označiť, že prítomnosť tých zvyškov menej ako 0,1 neznamená riziko pre zdravie človeka, zvierat alebo pre riziko pre životné prostredie. Tieto tej podmienky sú veľmi dôležité. To nie je nejaký biankošek pre všetky GMO, ktoré môžu existovať na celom svete. Platí to pre určite dobre zadefinované GMO a hlavne, ktoré sa hodnotia našou agentúrou. Pripomínam niekoľko čísel. Doda- dovážame do EÚ 33 miliónov tón soje ročne, priemerne, 4 milióny tony kukurice, a to hlavne z Argentíny, Brazílie a z USA. Väčšina, takmer 100% týchto produktov je na živočíšnu spotrebu, malá časť ide na ľudskú spotrebu pre ľudí, teda pre všetkým kukurica, ale je to veľmi nízke percento. Cieľom tohto návrhu je umožniť dovozcom v spoločenstve, ktorí potrebujú hlavne kukuricu a soju pre výživu, pre chov dobytka, pre hydinu, pre ošípané, pre hovedzi dobytok. Postupovať tak, aby títo dovozcovia mali legálny, jasný, presný rámec a aby so svojimi protistranami tých krajiny vývozu, um, aby zabránili tomu, že by sa vysielali alebo že by sa museli vrátiť z hranice lode, keď dojde k pozitívnym výsledkom pri detekcii. Keď sa uh, rešpektuje tá 0,1 technika, tá 0 analytika alebo nulová metóda, teda to, tá najnižšia úroveň, ktorú môžeme detekovať, a nemôže to e, spochybniť žiadny expert túto techniku, tak e, tento návrh e, nariadenia, ktorý bol schválený stálým výborom 22. februára, sa postupil 14. marca Európskom parlamentu a Rade v rámci toho postupu treť, troch mesiacov pre SPP a my očakávame vaše stanovisko to bolo, pán predsedajúci, stručne, aká je situácia. Merci beaucoup, monsieur directeur. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Otváram diskusiu. Est-ce qu'il y a des questions au représentant de, de la commission? Sú nejaké otázky zo strany členov výboru? Zdá sa, že všetko je jasné. Ďakujem. Le, le date, eh, la date pour... Eh, Termín na pripomienky 30. marec 2011 o 12. hodine na obed. Merci, euh, monsieur, euh, monsieur hmm, Poudelet. Sont maintenant... Ďakujeme reprezentantovi Európskej komisie a nasledujúci bod nášho programu SPP do roku 2020 zvládnutie budúcich víziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území. Naša spravodajkyňa je pani Kadenbach. Nech sa páči, máte slovo. Ja, Dank. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia. Dôvody na reformu poľnohospodárskej politiky boli predmetom mnohých diskusí. Máme zmenený medzinárodný kontext, medzinárodná potravinová kríza, vytváranie nových globálnych aktérov ako Čína, a India. To všetko má vplyv na európsku poľnohospodárskú politiku. Veľmi často sme v Envy hovorili o erózii pôdy, o diverzite a tak ďalej. Takže tieto aspekty sa musia zohľadniť v SPP. Je dôležité, aby sme sa dotkli pozícií, ktoré bezprostredne súhlasia, e, súladia so zdravím, e, s bezpečnosťou potravín, ale nemusíme sa zaoberať inými vecami. Podľa mňa toto je dôležitá preambula. Ja som sa snažila pojať všetky oblasti, ktoré sú pre nás dôležité, ale keďže mám e, iba obmedzený počet slov k dispozícii, tak sa to nedá. V diskusii, v diskusii budem veľmi pozorne načúvať a rada budem s vami viesť aj ďalšie rozhovory, ak som na niečo zabudla, alebo ak by sa dal ešte nejaký bod prejsť viac do hĺbky, urobím tak veľmi rada. SPP musí po roku 2013 sledovať ciele súvisiace s výživou. Ďalej musíme hovoriť o udržateľnosti. Je to dôležité slovo, hlavne v súvislosti s poľnohospodárstvom v tomto výbore. Majú tu byť nové formy energie a predovšetkým by sa malo predchádzať e, použitiu chemikálií Ekosystémy nám dávajú určitý potenciál a práve v súvislosti s biodiverzitou sme videli, že tu budeme musieť vyviať ešte ďalšie úsilie. dôležité predchádzať znečisťovaniu vody a erózii pôdy. I keď e, máme v Európskej únii dusičná nový program, vieme, že máme ešte čo zlepšiť Konkrétne správa roku 2010 vychádza z toho, že do roku 2020 o 4 vzrastie použitie dusičnanov. Poľnohospodári by e, nemali vyrábať iba lacné a dobré výrobky, ale musia chrániť životné prostredie. Je stále jasnejšie, že tieto aspekty sú veľmi dôležité, pretože nie je, samostá... nie je... Teda je jasné, že poľnohospodárstvo sa zmenilo. Nie je to tak, že sa môže vychádzať z toho, že poľnohospodár robí pre seba, pre budúce generácie a podľa toho rešpektuje kvalitu pôdy v istých oblastiach. Mnohým poľnohospodárom ide o to, aby mali krátkodobé zisky, takže potrebná je zmena mysletia. Mali sme už jeden dobrý prístup, ale ide nám o to, aby sme sa posunuli ešte ďalej. Potrebujeme transparentnosť, potrebujeme bezpečnosť, potrebujeme bezpečnosť, zabezpe- teda potrebujeme zabezpečené pracovné miesta. Som rada, že komisár pre poľnohospodárstvo sa vyjadril, že je dôležité dávať k dispozícii viac. Mm E, v prospech trvalo udržateľného rozvoja. To znamená, e, že potrebujeme e, prémie podľa plôch, ktoré sa v poľnohospodárstve obrábajú. No a jeden bod je v mojom stanovisku veľmi dôležitý, pretože som bola spravodajkynia pre biodiverzitu. Musíme zdôrazňovať eh, zlepšenie eh, v oblasti klimatických zmien. No a podľa všetkého budeme o tom hovoriť aj v diskusii. Takže jeden citát komisie by som rada zopakovala. Máme za sebou, máme teda podporu väčšiny obyvateľstva, takže citát komisie Mali by sme znižovať použitie GMO v potravinách, pretože aj v tom nás podporuje veľká väčšina obyvateľstva. Ja chcem vyzvať komisiu, aby pouvažovala o tom, aké možnosti existujú na to, aby sme podporovali toto nepoužívanie GMO. To by bolo všetko z mojej strany a teším sa na vaše podnety.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 upozornila a predovšetkým postavila vopred svoje želanie urobiť SPP pre 2020, aby toto SPP rešpektovalo životné prostredie a zdravie. K tým trom možnostiam, ktoré komisia navrhla v roku 2010 na reformu SPP v mene ekológov len možnosť 2 je priateľná a neskrývam, že sa tešíme, keď konstatujeme, že spravodajkyňa pani Kadenbach tiež zdieľa toto stanovisko, aspoň to vyplýva z tohto návrhu stanoviska. Ale v každom prípade za našu skupinu, ako ste oznámili, toto stanovisko je obmedzené v rozsahu. Napriek tomu tu chýba niekoľko bodov, ktoré by sme si želali zaviesť alebo posilniť, pretože si myslíme, že sú rozhodujúce 5 bodov. Predovšetkým na posilnenie a zavedenie takého kontroverzného bodu alebo rozdielného názoru a potom ešte e, spomeniem aj stanovisko pani Satuhasi, nemôžu tu, nemôže tu byť dnes. Je to návrh 7. E, pozmenujúceho návrhu. Čo by sme si želali posilniť alebo zaviesť do tejto správy? začleniť, že malí farmári musia mať jednoduchšiu a špecifikovanejšiu podporu, aby sme dosiahli ich konkurencieschopnosť, ale aj podporiť životnosť vidieckého sveta a podporovať praktiky, ktoré sú, a to myslím sa všetci zhodneme, ktoré viacej rešpektujú životné prostredie než intenzívne plnospodárstvo. Následne by sme si želali, aby v tomto stanovisku sme znovu potvrdili podporu financovania novej SPP, ktorá bude vychádzať z, modela, z modelu, ktorý bude vychádzať z takých e, platieb, ktoré budú špecifické pre ekologické polnohospodárstvo, pre polnohospodárstvo s vyššou pridanou hodnotou a tiež potom platby pre špecifické oblasti, pre zraniteľné regióny a tak ďalej. Intenzívna metóda má negatívny dopad na zdravie zvierat, na životné prostredie a aj na potravinovú bezpečnosť a žiadame o SPP, aby rozvíjala také opatrenia, ktoré budú podporovať e, ochranu životného prostredia, zdravia a tak ďalej. Explicitnejšie podporiť význam rozvoja bioplnohospodárstva a pripomenúť, že biodiverzita teda biodiverzita pestovaných kultúr a chovaných zvierat prispieva k potravinovej bezpečnosti. Keď hovoríme o ochrane biodiverzity, tak samozrejme chápeme celú prírodu, ale celý tento potenciál aj to bohatstvo, ktoré máme, tých pestovaných kultúr alebo chovaných e, zvierat, e, oni sú tiež súčasťou našej, nášho bohatstva a toho poľnospodárskeho potenciálu. Súčasní ekologisti alebo ekológovia sú proti tomu, aby polnohospodárstvo bolo v tom eh, obchodovaní s emisiami alebo na trhu s uhlíkom a my sme to viackrát potvrdili. V súčasnosti eh, sme jasne proti systému, ktorý podporuje špekulácie aj eh, s potravinami a tento prístup, že by sa uvažovalo o tom, že by poľnohospodárstvo vstúpilo do tohto emisného trhu alebo trhu e, uhlíka, tak je tam riziko posilnenia takýchto špekulácií s potravinami. A tu sme jednoznačne proti. A siety bod v mene e, kolegyne Satu Hasi Želali by sme si, aby v tejto správe sa zvážila aj špecifická situácia pornohospodárskych praktík v Baltskom úmori alebo v Baltskej oblasti. To je v podstate, to sú asi všetky prvky, ku ktorým predložíme v našom mene pozmenujúce návrhy. Ďakujem bardzo. Koleżance Belie. Ďakujem, pani Belie. Pani Elena Antonescu. Ďakujem. Budem hovoriť po rumúnsky. Ďakujem, pán predsedajúci. Všetci si uvedomujeme, aký potenciál má poľnohospodárstvo a aj akú má dôležitú úlohu pri plnení cieľov životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám. Ale takisto je to dôležitý sektor pre verejné zdravie. Domnievam sa, že je veľmi dôležité, aby sme e, v diskusii o budúcnosti SPP používali kľúčové slovo zjednodušenie a inovácie. Musíme zdôrazňovať tie politické opatrenia, ktoré nevytvárajú do, dodatočnú administratívnu záťaž, pretože nechceme predsa komplikovať život našim polnohospodárom, ktorí už teraz majú komplikovaný život. Domnievam sa, že spoločná polnohospodárska politika by mala byť spravodlivejšia a jednoduchšia. Mali by sme dosiahnuť vyváženosť eh, politických eh, cieľov a administratívnej záťaže. Musíme zabezpečiť zdravé potraviny, ochranu životného prostredia a takisto blaho polnohospodárov a rast hospodárstiev. A takisto by sme sa mali zaoberať faktom, že potrebujeme kvalitné a vysoko výživné potraviny. Keď hovoríme o poľnohospodárstve, nemali by sme sa zameriavať iba na technologické riešenia, na technologickú diskusiu, ale by sme mali e, zvažovať aj konzumné spotrebiteľské vzorce, otázky odpadov, e, otázky biodiverzity a vzťahu biodiverzity životného prostredia a zdravia. Toto všetko bude zahrnuté v mojich pozmeňujúcich návrhoch. Ďakujem. Ďakujem pani Antonesku. Pani Krista Klas. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujeme pani Kadenbach za túto orientáciu. Vieme, aký je prístup k problematike. Niekedy máme pocit, že veľmi rýchle zabúdame. Zabúdame, prečo máme SPP. Pôvodnou úlohou bolo nasítiť ľudí. Prežili sme veľmi veľa reforiem, ale ide nám o to, aby sme zvýšili výkonnosť poľnohospodárstva, ako to práve povedala kolegyňa Antonesku. Poľnohospodárstvo poľnohospodárstvo vyrába zdravé potraviny podľa našich údajov. Európa tu má veľmi prísne kritéria, stará sa o to, aby sme mali zdravé životné prostredie a ponúka na vidieku pracovné miesta. To by sme nemali podceňovať. Dlhé roky sme mali túto poľnohospodárskú politiku, vytvárali sme ju, podporovali sme ju. V podstate táto podpora dosť klesla no a e, výkony SPP sme ináč dokladali. Teraz máme na čelnom mieste problematiku životného prostredia. Na druhej strane však musíme podporovať zdravé výrobu zdravých potravín. My vieme, že ide o 4 HDP. Nie je to vysoké číslo, ale bez e, zdravia nám nič nepomôže a z toho dôvodu to nemôžeme merať týmito čísla, číslami. Musíme vedieť, čo chceme a ja si myslím, že to by sa malo odzrkadliť aj v tejto správe, že nám ide o udržanie intaktného poľnohospodárstva a taký musí byť aj prístup. Teda potrebujeme troška viac. To znamená, nemali by sme uvažovať iba o nových veciach. Na jednej strane teda chcem povedať, že nemôžeme dnes tvrdiť, že všetko musí byť ešte zdravšie Zasadzujeme sa 19 predpismi, ktoré musí poľnohospodárstvo dodržiavať. Toto všetko už máme. Z toho dôvodu Európa e, rúči za zdravé poľnohospodárstvo a zdravé, zdravé potraviny. Chcem povedať, že v našom výbore Envy musíme dbať po a po to, že máme tieto údaje, ktoré musia rešpektovať poľnohospodári, tie sa kontrolujú, potom máme tie kontroly CC, každý poľnohospodár vie, čo znamená CC, i keď neovláda žiaden cudzí jazyk. Vidím to tak v mojej krajine, my sme federatívna krajina, tieto kontroly sa interpretujú a realizujú rozdielným spôsobom. Ja by som rada vedela, či vôbec existuje úvahy na strane komisie, aby sa robili tieto kontroly na úrovni Európskej únie. To by bola otázka na Európsku úniu. Aké sú tu rozdiely? Máme e, tu porovnateľnú kontrolu. Ja si myslím, že E, tomu by sme mali pripisovať veľký význam, aby sme mali túto kontrolu CC v rámci Európskej únie. Aby sme tu mali rovnakú úroveň tejto kontroly. To je moje želanie v súvislosti s touto správou. Európske poľnohospodárstvo znamená tiež integrovanú produkciu Okrem toho, ak e, sa chceme zaoberať biopolnohospodárstvom, tak sú to ešte ďalšie požiadavky a možnosti, takže musí existovať tento e, dodatočný konštrukt, čiže to by bol druhý pilier SPP. Bod 7, pokiaľ ide o kredity CO2, a boj proti klimatickým zmenám. No viete, to je ešte komplikovaná vec. Nemáme ešte merateľné veci, ktoré by sme mohli použiť, ktoré by sme mohli brať za základ. Takže z mojej strany to nemá podporu a to isté sa týka bodu 9. Pokiaľ ide o GMO, sme hovorili s komisiou eh, o tejto oblasti a to je ešte téma sui generis, o ktorej sme ešte podrobne nediskutovali. Budeme musieť o tom intenzívnejšie diskutovať, takže nemôžeme byť v tomto ohľade taký nonšalantný aj s ohľadom na eh, čísla, ktoré máme k dispozícii. Na inom mieste budeme musieť diskutovať. Teda návrh komisára, o, e, komisára pre poľnohospodárstvo je e, dobrým návrhom, ale budeme tam musieť mať ešte to ekologické hľadisko ale výslednosť by, nema, by sme nemali e, ignorovať. Ja si myslím, že na tieto veci by sa mala sústreďovať táto správa. To, čo máme, musíme kontrolovať, či sa to dodržiava, aby sme mali teda merateľné parametre. Máme dobrú iniciatívnu správu, ktorá pochádza z výboru Envy. Ďakujem. Ďakujem koležance Krista Klas. Ďakujem, Krista Klas. Mám tu dvoch rečníkov, Krisa Davisa a Oresto Rossi. Ďakujem, pán predseda. Väčšina mojich pripomienok e, reaguje na e, pripomienky pani Riky Mala, ktorá ma poprosila, nemôže tu byť dnes. V jej mene chcem poďakovať pani Kadenbach za jej správu. Ide tu o to, aby sme zabezpečili, že Európa bude mať e, bezpečnosť dodávok potravín aby potraviny boli produkované udržateľne a boli mm, zdravé, kvalitné a takisto musíme ochraňovať spôsob života vo vidieckých oblastiach. A okrem toho ešte chceme aj zabezpečiť aj vysoké normy blaha zvierat a takisto chceme podporovať biodiverzitu. A potom sú tu ešte tie nadeurópske rozmery, pretože naša SPP má vplyv na ceny potravín v iných štátoch a takisto ovplyvňuje aj naše obchodné vzťahy s chudobnými krajinami. Mohli by sme si spomenúť aj na to, koľko byrokracie žiadame od polnohospodárov, aby získali nárok na e, platby. A nemali by sme túto byrokraciu naďalej rozvíjať, zväčšovať. Takisto máme v Európe viaceré dobré príklady vysokých environmentálnych e, noriem u poľnohospodárov, ale takisto aj príklady veľmi zlých noriem, veľmi zlých štandardov. Čiže máme príklady osvedčenej praxe. Moja kolegyňa zdôrazňuje to, že by sme do tejto správy nemali uh, zapracovávať uh, geneticky modifikované organizmy. Malo by to byť v inom kontexte a ja s ňou súhlasím. ALDE nepodporí odsek 9, ale určite podporíme odsek 10, pretože tam sa hovorí o, výskume, o inováciách, o peniazoch z programu FP7 a tak ďalej. A ja ešte za seba chcem predložiť niekoľko pripomienok. Pokiaľ ide o dotácie, otázka, či by sme mali platiť za SPP vôbec takým spôsobom, ako platíme dnes. Často sa argumentuje, že SPP je o spôsob ochrany malých rodinných fariem, najmä a Francúzi argumentujú týmto často. Ale keď sa pozrieme na realitu, nie, nie je to tak v skutočnosti, nie je to veľmi úspešné. Je ťažké zastaviť tie trendy, ktoré sa teraz realizujú. Ja som ako študent pracoval na farme v časti Spojeného kráľovstva, kde je veľa ornej pôdy a tam bolo 4-5 e, pracovníkov, mali 200 akrov. Teraz mnohé farmy sú zavretí a teraz traja ľudia e, obrábajú tisíc akrov. Neviem, ako to chceme zastaviť. Takýto proces, keď sa pozriete na čísla e, vo Francúzsku, je tam veľmi podobný trend. Rodinné farmy, ich počet klesá a väčšina peňazí ide obrovským farmám, ktoré sa nachádzajú v okruhu niekoľko sto kilometrov okolo Paríža. Čiže naozaj tieto rodinné farmy to je zanikajúci trend. No a My v podstate týmito dotáciami podkopávame voľný trh. E, ceny potravín už sú vysoké, ostanú vysoké pravdepodobne. A keby sme prestali s dotáciami, tak ceny potravín by boli vyváža- vyvážené. Nemali by sme e, podporovať neudržateľné činnosti. Ale toto je argument, ktorý rozdeluje nielen moju politickú skupinu, ale aj celý parlament. Ja som teraz zatiaľ um, súčasťou minority. Ďakujem aj tak za vašu správu. Ďakujem, pán Davis. Pán Oreste Rossi. Sí, grazie, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem spravodajkyni za vypracovanie jej správy a že tam zachytila veľmi rôzne mm, body. Myslím si, že by mala byť spravodajkyňa oveľa údernejšia v akom zmysle, aby sme zachovali financovanie e, takým farmárom, aj menším farmárom, aby sme dosiahli financovanie kvalitného polnospodárstva, polnospodárstva horských oblastiach, aby sme dosiahli ochranu životného prostredia, aby sme čo najviac znížili znečistenie. To všetko je OK, v poriadku, ale paralelne by sme mali zachovať rozpočet aspoň minimálne ekvivalentný tomu predchádzajúcemu, pretože riziko je, že ak znížime tie disponibilné sumy, tak eh, E, sme sa dostali z financovania 15 na 27 členských štátov a ak, keď e, sa e, zvyšilo financovanie alebo keď sa fin- financuje viacej štátov, tak musíme mať minimálne rovnaký rozpočet ako v minulosti, pretože by to hrozilo kvalitu plnohospodárstvo. My žiadame od farmárov, aby išli smerom udržateľného poľnohospodárstva, ale na to potrebujeme aj adekvátne financovanie. A ešte by som bol rád, keby spravodajkyňa pridala ešte jeden bod, pokiaľ ide o tých profesionálnych farmárov, pretože v súčasnosti s finančnými nástrojmi tí veľkí investori nakupujú obrovské rozlohy pôdy. Spomenula sa tu situácia vo Francúzsku alebo v Taliansku. A potom tieto pozemky buď nie sú obrábané, alebo sa nedostatočne obrábajú, pretože Záujmom týchto veľkých investorov nie je produkovať e, polnohospodársky, ale chcú títo veľkí investori využívať tieto pozemky tak, že nejakým finančným spôsobom majú príjem od hektárov. Takže tu by sme nemali zabúdať na tých farmárov a na tých, ktorí žijú z polnohospodárstva, pretože tí veľkí investori majú iné záujmy, majú záujmy e, dostať príjmy od hektára, ani ani tak e, obrábať pôdu. Samozrejme, treba zabrániť špekulácii. Ak by sa dala pomoc na hektár, tak e, potom treba uvažovať aj o iných faktoroch. Ak umiestnenie farmy je v nejakej horskej oblasti, lesnej oblasti, to všetko treba brať do úvahy, treba brať do úvahy, či sa používajú alebo nie pesticídy, teda skutočne uvažovať o tom, či by sa dávala pomoc na hektár, lebo to je, tam je riziko špekulácie ale sledovať skôr to, čo sa na tých hektároch produkuje, kultivuje, aká je kvalita, aké sú tam ukazovatele, či sa pripisuje význam kvalite a všetky tieto faktory, ktoré budú podporovať kvalitnú, e, kvalitné poľnospodárstvo, a ktoré potom prinesú aj konečnému spotrebiteľovi kvalitné potravinárske výrobky. A k tomu treba pripojiť aj potrebu v tých zraniteľných oblastiach, znevýhodnených oblastiach, podporovať tieto oblasti, pretože keď tieto oblasti na ne zabudneme, tak tam sa jednoducho nebude pôda obrábať, e, začne sa rozširovať les, e, potom sa tam začne e, šíriť burina, suchá, suchá tráva a tak ďalej, je tam vyššie riziko požiaru a znížime riziko požiaru v prípade, že sa staráme o tieto pozemky a tieto oblasti. To sú teda ciele environmentálne, ako aj zdravotné. Nesmieme tiež zabúdať, že poľnohospodárstvo, ktoré alebo farmár, ktorý používa pesticídy, tak ich aj dýcha ak sa nám podarí dosiahnuť čistejšie poľnohospodárstvo, e, farmári budú používať alternatívnejšie metódy, tak aj pre nich je to zdravšie. Ďakujem koleze Rossi. Prosím teraz o zabranie. Ďakujem, pán Rossi. Ďalším rečníkom je Osa Westlund. Mycket ordförande, det finns mycket att säga om EUs eh, jordbruksstöd givetvis. Eh, en av de sakerna som man kan häpna lite över det är att... Pokiaľ ide o polnohospodárstvo, to je niečo, čo je dôležité aj v našej krajine. A ak sa prijala eh, stratégia 2020, ak ju chceme splniť, tak eh, ak chceme vytvoriť úniu, ktorá bude skutočne konkurencieschopná, nemôžeme taký, také široké percento rozpočtu dávať na SPP ako doteraz, ale mali by sme mať teda iný prístup. Brať do úvahy ochranu životného prostredia. Teda máme obrovský manevrovací priestor už dnes. E, musíme sledovať, akým spôsobom vplýva poľnohospodárstvo na životné prostredie a môžeme veľmi veľa urobiť napríklad podnecovať e, tie aspekty, ktoré idú smerom ochrany životného prostredia. Napríklad podporovať e, pestovanie správnych plodín na správnom mieste, používať menej umelých hnojív, e, venovať sa takej, takému chovu alebo takému pestovaniu, ktoré bude znižovať emisie CO2 a podobne. Nezdá sa mi odôvodnené, že keď sa používajú takéto fondy, tak musí to mať pozitívny dopad aj život, na životné prostredie. Ja chápem, že polnohospodárstvo má ako definitívny cieľ zabezpečovať potraviny pre obyvateľstvo, to je jasné, ale nemá veľký význam. Myslieť si, že za tú istú vec by sme mali zaplatiť dvakrát. Nemá význam, aby e, daňový poplatník dvakrát financoval za to, čo má aj potom negatívny dopad na životné prostredie. A to má byť zachytené tento aspekt aj v tejto správe. Ďakujem bardzo. Proszę bardzo, ešte kolega Uski zgłosił się. Ďakujem, pán Ousky. Ďakujem bardzo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Z toho, čo sme si vypočuli, vyplýva jedna vec. Všetci cítime, že naša SPP nie je udržateľná v v danej podobe a že ju musíme zmeniť. Dnes narážame na dve veci. Jedna z nich nerovnomerná distribúcia dotácií v rámci Európskej únie. Aby ste boli v obraze, v obraze poľnohospodár Českej republiky dostáva 50 dotácií v porovnaní s polnospodármi v tzv. starých krajinách. Ďalší problém to je objem prostriedkov z rozpočtu Európskej únie. Vieme, že je to viac ako 40 existujúcich prostriedkov. V rámci globálnej konkurencie schopnosti je to neudržateľná vec. Podľa mňa je nemorálne, totiž hovoríme o ochrane životného prostredia, Isté, je to v poriadku o tom hovoriť, ale keď si uvedomíte, že naša dotačná politika svojím spôsobom likviduje africké poľnohospodárstvo. Potom z druhej ruky Európska únia posiela nemalé prostriedky, otvorenie trhu a vlastná dotačná politika bol veľa lepším riešením ako posielanie peňazí, ktorý, ktoré končia vo vreckách afrických diktátorov. Vo výbore Envy. Sme vo výbore Envy a poľnohospodárska politika má krajinotvornú funkciu, má veľký význam pre ochranu životného prostredia a preto nebudem nikdy navrhovať radikálny prístup, ktorý by mal vpúšťať 100% trh do prostredia, ktorý je modifikovaný veľa rokov. Takže uvedomme si, akým spôsobom možno oddeliť krajinotvorné funkcie, ochranu životného prostredia, bezpečnosť krajiny, ako hovoril kolega Rossi, pokiaľ ide o ochranu pred požiarmi od subvencií. A to už je veľmi závažná diskusia. Vieme, že budeme musieť niečo podniknúť z SPP v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem kolegovi Olskému. Santiago Zadiči Agri Európskej komisie. Nech sa páči. Ďakujem. Chceme sa poďakovať výboru Envy za túto iniciatívu. Aj pani Karin Kádenbach za návrh stanoviska, ktoré veľmi vítame. Je jasné, že vo verejnej diskusii minuloročnej o budúcnosti SPP sa zdôrazňovali tie e, teritoriálne a ekonomické výzvy, ktoré prídu v e, budúcnosti a takisto aj životné e, prostredie, ktoré je dnes dôležitejšie, ako bolo v minulosti. Snažili sme sa našim oznámením reagovať na verejnú diskusiu Definovali sme ciele reformy. Je dôležité udržať e, produkciu potravín, ale zároveň aj udržateľné hospodáriť s prírodnými zdrojmi. To je veľmi dôležité v tejto reforme a takisto chceme zosúľadiť SPP so stratégiou 2020. Rozmer životného prostredia SPP to bude pre nás kľúčový cieľ v budúcnosti a tak ako sa e, spomína v návrhu stanoviska, to sa dá urobiť dvomi hlavnými spôsobmi. Buď, že budú priame platby v rámci prvého piliera ekologickejšie, alebo ešte druhým spôsobom, že sa budeme viac e, orientovať na boj proti klimatickým zmenám. Keď budeme takto postupovať, tak e, celé územie EÚ bude zelenšie. V úvodzovkách budú sa kumulovať z oboch pilierov výhody z tých environmentálnych opatrení a takisto pomôžeme poľnohospodárom riešiť rôzne ekonomické problémy v budúcnosti a takisto im pomôžeme e, odolávať aj tomu tlaku na zlepšovanie ochrany životného prostredia. Spomínala sa tu zjednodušenie my samozrejme budeme skúmať, aké ekologické opatrenia môžeme vyvinúť v oblasti pladieb, aj v oblasti rozvoja vidieka. Budeme robiť analýzy e, výnosov a nákladov a budeme sa snažiť, aby ten systém nebol zložitejší. My si myslíme, že tzv. greening, taká zelenšia politika, to je e, kľúč, ale samozrejme budeme vždy dbať o, aj na zjednodušovanie a budeme robiť e, posúdenia dopadov. v stanovisku sa spomínajú aj GMO. O GMO sa diskutovalo aj v predchádzajúcom bode už raz a ja už nechcem zachádzať veľmi do tejto diskusie. Samozrejme, poľnohospodári, ktorí rešpektujú povolené postupy, tak tí budú dostávať priame platby v budúcnosti a to je prepojené aj na túto diskusiu. Ďakujem. Ďakujem a nakoniec eh, pani spravodajkyňa Kadenbach. Máte slovo. Ďakujem za túto živú diskusiu z časových dôvodov. Ehm, veľká časť diskutujúcich už nie je v sále, takže sa budem sústreďovať na tých kolegov, ktorí ešte ostali v sále. Áno, musíme sa dohodnúť na tom, že najväčšou prioritou je to, čo povedala pani Krista Klás, nasítiť Európu potrebujeme eh, biodiverzitu, ochranu životného prostredia, potrebujeme udržateľnosť. Nesmieme zanedbávať otázku zmien, čo je dôležitým aspektom. Naše dôležité problémy by sme nemali posúvať mimo Európu. Musíme zabezpečiť pracovné miesta v Európe a toto všetko tak, aby sa sprav- spravodlivo rozdávali dotácie. Ja si myslím, že tak ako žiada Envy, by sme nemohli tú politiku regulovať tak, keď nezoberieme práve do úvahy otázku dotácií. V niektorých oblastiach Ďaká niektoré oblasti celkom nespadajú do našej kompetencie, konkrétne napríklad otázka zjednodušenia. Áno, je to oblasť, ktorá je pre mňa dôležitá, ale nie je to naša úloha. Teda pri tomto stanovisku Envy podobne je to s otázkou zdravia zvierat. Áno, ochota je tu, teda prijať eh, jednotlivé tieto stanoviská No, principiálne som zodpovedala na otázky tých, ktorí sú ešte v sále. Tým vám ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem. Dvadsiaty marec je dátum, dokedy treba odovzdať pozmenujúce návrhy. Hlasovať sa bude 12. apríla vo výbore a v plene sa bude hlasovať v júni. A tým končím naše zasadanie O 11.30 bude pokračovať schôdza koordinátorov, teraz začne sa schôdza koordinátorov.